spomenúť, že dohoda s Mercosurom obsahuje kapitolu o obchode a udržateľnom rozvoji, ktorá je naozaj veľmi obsiahla. Je to teda porovnateľné s štandardmi v iných dohodách o voľnej obchode, ako napríklad v tej s, Japanom, a, s Japonskom alebo e, s Mexikom v tej modernizovanej verzii. Dohoda s Mexikom napríklad má špecifický e, odsek e, týkajúci sa klimatických klimatických zmien v súvislosti s cieľmi z Paríža. A tiež sa tam hovorí o boji proti deforestácii. Tieto vlastne ustanovenia e, môžu vlastne si sami dobrovoľne sprísniť ešte firmy, napríklad tým, že nebudú z deforestovaných oblastí vôbec e, tieto komodity e, dovážať. Áno, deforestácia je veľký problém v súvislosti s začleným polnohospodárstvom. Máme tam napríklad iniciatívy týkajúce sa zákazu dovozu z deforestovaných oblastí, napríklad v prípade spomínaného mesa alebo eh, soje. Tiež sú tam eh, tematické články týkajúce eh, sa jednotlivých prírodných zdrojov, biodiverzita, rybné zdroje, lesné zdroje, vrátane nelegálnej ťažby dreva. Aktívna spolupráca s krajinami Mercosuru na téme udržateľnosti je veľmi dôležitá. Máme tu viacero oblastí potenciálnej spolupráce je to teda vlastne um, snaha, aby um, obchodná politika podporovala uh, agendu udržateľnosti. Čiže za každým potom zvážiť aj um, environmentálne eh, dopady. Pani predsednička, kapitola o obchode a trvá udržateľnosť sú plne e, teda právne e, záväzné e, a vykonateľné. Máme tu aj postup riešenia sporov. Začína to teda neformálnymi vládnymi konzultáciami. Ak situácia sa nevyrieši, tak potom nezávislý expertný panel môže dostať za úlohu vec vyhodnotiť a prijať opatrenia. Správa a opatrenia sa potom zverejnia tak, aby príslušní aktéry mohli konať. Ja si uvedomujem, že mnohí z vás budú chcieť silnejší mechanizmus e, vykonávania, vynúcovania, e, vrátanie sankcií. O tomto sa v parlamente hovorilo, rovnako aj v rade. Komisia na tomto základe prišla s 15-bodovým plánom, aby kapitoly udržateľného rozvoja e, boli robustnejšie, efektívnejšie a ako ukazuje riešenie sporov v prípade uh, e, Korei. Uh, e, vidíme, že to nie sú len prázdne slova. Takže čo uh, sme získali, pokiaľ ide o, Merkos, o, o Merkosur v tejto oblasti? je výsledkom dlhých, tvrdých rokovaní. To sú záväzky, ktoré pre krajiny Mercosur predstavujú výzvu, ale chcú sa jej chopiť, chcú ju prijať. A teda dúfame, že dohoda s Mercosurom, ktorá príspeje k udržateľnému obchodu s regiónom, a vrátane e, záväzného záväzku krajín Mercosuru implementovať e, parížské ciele, že e, toto nám umožní dosahovať naše vlastné ambiciozne ciele udržateľnosti. Nedávne e, lesné požiare v Amazónii e, naozaj dobre odražajú, akým výzvam momentálne Mercosur čeli, ale ja som presvedčená, že iba spoluprácou s týmito krajinami môžeme e, naozaj sa dopracovať tým zmenám, k tej transformácii, ktorú by sme chceli vidieť. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne, pani ministerka. A teraz by som dala slovo komisárovi. Nech sa páči, pán Hogan, máte slovo. Uh, Ďakujem, pani predsednička, vážení poslanci. Som rád, že som dostal príležitosť uh, prispieť do tejto diskusie. Vítam príležitosť tu diskutovať o novej zelenej dohode, ktorá je základným kameňom novej von der Leyenovej komisie a taktiež o dohode s Mercosurom. Nová zelená dohoda, ktorá bola predstavená minulý týždeň v tomto parlamente, je našou novou stratégiou. Je to príležitosť zlepšiť e, život na našej planete pre ľudí tým, že prejdeme na udržateľný model, aby sme boli uhlíkovo neutrálni do roku 2050, znížili emisie, e, napravili životné prostredie, e, ochránili život v prírode a zlepšili kvalitu života našich ľudí. Toto si bude vyžadovať zmeny v hospodárstve, v priemyselných procesoch, v energetickom mixe, v vzorcoch spotreby. No a samozrejme musíme všetci eh, prispieť k tomuto procesu. Musíme postupovať na multilaterálne, bilaterálne aj jednostranné úrovni. Eh, musíme mať eh, dohody na úrovni VTO, ako napríklad asociačná dohoda s Mercosurom a môžeme sa snažiť dosiahnuť cieľe nové zelenej dohody mnohými spôsobmi. A ja to hovorím ako človek, ktorý bol zahrnutý do rokovaní, čo sa týka e, aj iných e, ako rovnako ako v prípade iných nedávnych obchodných dohôd EÚ, tak taktiež e, aj v tejto dohode je kapitola o udržateľnosti. To znamená, že budeme môcť viesť rozhovory e, s Brazíliou a s ostatnými krajinami Mer- Mercosuru, aby to bolo v súlade s, to, s tým, čomu sa zaviazali e, v dohode z Paríža. Takže napríklad, čo sa týka nulovej ilegálnej deforestácie brazilskej Amazónie, a taktiež e, odstrániť e, ilegálne praktiky e, v lesoch. Taktiež táto kapitola udržateľnosti sa týka napríklad biodiverzity, obehov hospodárstva, zodpovedného podnikania, zodpovedných dodávkových reťazcov. Takže toto všetko sú dôležité súčasti zelenej dohody. A taktiež e, je tam uznané právo robiť legislatívu a zavádzať opatrenia na základe e, princípu obozretnosti. To je poprvýkrát, čo e, je tak, takéto, takáto klauzula v rámci dohody o obchode. Taktiež sú tam vysoké potravinové a environmentálne štandardy. No a čo sa týka spolupráce, tak e, tá vychádza z dohovoru OSN a taktiež z rámcovej dohody z Paríža. Hovorí sa tam o znižení emisí skleníkových plynov, taktiež sú tam ustanovenia týkajúce sa dialógu a spolupráce v oblasti oceánov a energie. A toto nám dáva nástroje, ktoré zatiaľ nemáme vo našom vzťahu s krajinami Mercosuru a dohoda s Mercosurom taktiež prispieva k našej Novej zelené hode inými spôsobmi, pretože e, tam dôjde k lepšej e, liberalizácii napríklad aj environmentálnych služieb, bude sa znižovať uhlíková stopa pri produkcii, bude sa podporovať udržateľné verejné obstarávanie a taktiež silný rámec presadzovania umožní lepšie využívanie e, zelených a environmentálnych technológií. Taktiež je tam prospech z zapojenia občanskej spoločnosti. A toto umožňuje občianskej spoločnosti v tretich krajinách e, požadovať zodpovednosť od svojich vlád, tak ako to robíme v Európskej únii. No a implementácia bude kľúčová, ako vždy, a my musíme sa e, k našej e, politike v tejto oblasti e, postaviť zodpovednejšie, tak ako bolo stanovené vo februári 2018. A ja vás môžem uistiť, že naša komisia bude dohliadať na plnenie všetkých úloh. A Máme tu dôležité nové úlohy, napríklad týkajúce sa udržateľnosti, na ktoré budeme dohliadať. Takže na záver môžem podať jasne, pani predsednička, že dohoda medzi EU Mercosurom je zásadnou zásadnou súčasťou nášho postupu v súlade s novozelenou dohodou. Ďakujem, pán komisár. A teraz v mene politických skupín budú hovoriť rečníci v mene EPP. Pán Zimon na dve minúty. Pani predsedička, vážne dámy a páni, zelení sa pýtajú, či je zlučiteľná dohoda s Mercosurom so zelenou dohodou, ale odpovedie je Jasné, áno, dokonca je to e, neposredateľný prístup k dohode, tak to podal komisár e, Hogan. Je to základný kameň e, našej histórie, pretože ako podal komisár, poprvýkrát máme mechanizmus presadzovania, ktorý ide ruka v ruke s multilaterálnou alebo s plurilaterálnou dohodou a hovorí sa tam aj o sociálnych štandardoch. Bez tejto dohody by sme tieto sociálne štandardy nemali. Takže otázka je skôr, čo by sa stalo, keby sme nepodpísali, nesúhlasili s touto dohodou. Samozrejme by sa obchodovalo aj tak, ale bez pravidiel, bez štandardov. Takže s touto dohodou prechádzame od e, neregulovaného obchodu k e, obchodu, férovému obchodu založeno na pravidlami. Takže chcete túto diskusiu zhátať napriek tomu, že tú dohodu ešte poriadne nepoznáme. Takže my sme v lete videli, ako to je. Ešte predtým, než dohoda vstúpila do platnosti, už prispela eh, k politickému tlaku na zastavenie požiarov v Amazónii a tým pádom sme tak chránili prírodu a to nevidíte. Spomente si na eh, tie eh, scény, ktoré prebiehali, keď sme diskutovali o dohode CETA. Ehm, nejaké sociálne štandardy, ničenie životného prostredia, ale nič z toho sa nestalo. No a tí, ktorí vedú túto kampaň strachu, by sa mali európskym občanom ospravedniť a mali by sme, e, nemali sme postupovať tak, ako to bolo vtedy. Takže pokiaľ ochrana životného prostredia je pre vás skutočne a nie sú to len politické vyhlásenia, tak musí Európa takto aj postupovať a, a taktiež zaručiť, že zvyšok sveta sa bude riešiť našimi, riadiť našimi štandardami. No a táto dohoda je dôležitým krokom v tomto smere. Ďakujem. Ďakujem. Teraz v mene Progresívnej aliancie socialistov a demokratov na dve minúty pani Van Bremt. Ďakujem. Vážení kolegovia, ako bolo povedané, Európa je na Prahu novej éry. S novou zelenou dohodou chceme zaručiť budúcnosť, ktorá bude spravodlivejšia, udržateľnejšia a e, ktorá bude odvolávať zmenám klímy. Minulý týždeň sme boli svetkami neúspešného kopu v Madride a jedna zo strán ktoré boli súčasťou rokovaní, ktoré viedli k tomuto e, sklamaniu, bola Brazília. A ja nechcem e, brániť využívaniu e, živého prelesa. Tak toto Bolsonaro povedal. Nie je to jasné? Naši polnohospodári, naši producenti sa musia snažiť v súlade so zelenou dohodou a obchodné politiky zostanú také, aké sú. My nemôžeme otvoriť naše trhy krajinám, ktoré sa snažia profitovať o sociálnej a environmentálnej súťaže a snažia sa mať čo najnižšie štandardy Povedala som vám to, pán komisár, neformálne, teraz to poviem aj formálne. Myslím, že teraz v parlamente nemáme takú väčšinu, ktorá by súhlasila s dohodou o voľnom obchode s Mercosurom, takže v tejto podobe to neprejde. Nemám dôkaz, ale už mám v tomto parlamente nejaké skúsenosti, takže chcela by som povedať, čo je dôležité v nadchádzajúcom roku pre SAD. Chceme predovšetkým, aby krajiny Mercosur, ale predovšetkým Brazília, zaujali iné stanovisko na medzinárodnej úrovni. Pokiaľ chcú byť našimi obchodnými partnermi, tak musia byť našimi partnermi aj v oblasti boja proti klimatickým zmenám. Potom chceme predratifikačné podmienky. Chcete zmenu, chceme politiku, zmenu politiky Brazílie, čo sa týka Amazonu. No a chcem povedať kolegom v parlamente, ale aj komisii, chcem pripomenúť, že my, parlament, máme už dlho požiadavky, aby e, kapitola e, týkajúca sa udržateľného rozvoja bola e, chcem, aby táto kapitola bola vykonávateľná a chcem, aby tam boli konkrétnejšie kroky. Thank you very much. Now on behalf... Ďakujem. Teraz mene skupiny Obnome Európu na dve minúty pán Kaňas. Ďakujem, pani predsednička. Prečo tu dnes diskutujeme o tom, či je kompatibilná dohoda s Mercosurom, s Novou zelenou dohodou a nehovoríme o všetkých obchodných dohodách, ktoré by sa mali ratifikovať. Pretože táto diskusia je ovplyvnená a je tu len o to, že hľadáme nového nepriateľa. Niektorí potrebovali novú cetu a už, už ju našli. Je to Mercosur a vy ste to jasne povedali Pani predsednička von der Leyen pri prezentácii Novej zelenej dohody povedala, že obchodná politika môže slúžiť na spoluprácu s partnermi, v, v, čo sa týka krokov v oblasti e, klimatickej a environmentálnej. Máme tu dohodu, ktorá, ktorú musíme ísť súlade. No dobre, uvidíme, ako sa bude implementovať. Je tam špecifická kapitola udržateľného rozdoja, rozvoja a environmentálnych štandardoch. Áno členské štáty Mercosuru ratifikovali dohodu z Paríža a zaviazali sa, že ju e, implementujú. Áno, tak prečo sú tu takéto apokalyptické vízie, to, toľko strachu? Kolegovia, naša klimatická stratégia, musí, aby mala globálny dopad, potrebujeme partnerov, ktorí s nami budú spolupracovať, ktorí sa k nej pripoja. Toto urobíme na základe dohôd a táto dohoda je tá najmodernejšia, ktorá sa nám podarila a ktorá obsahuje tieto ciele. Takže nemali by sme e, za, byť demagógovia, populisti, mali by sme sa snažiť pomôcť Amazóny pomocou dohôd, pretože toto nie je len obchodná dohoda, je to dohoda, ktorá bola podpísaná medzi partnermi, ktorí sú všetci demokratickí a zdieľajú právny štát a rešpekt pre ľudské práva a chcú multilaterálny systém, ktorý bude e, podložený normami, štandardami. Sú to krajiny, ktoré chcú spolu e, dobre žiť a je tu poprvýkrát, čo blok Mercosur podpisuje takúto dohodu, kde už sú nejaké existujúce pravidlá, ktoré sú teraz podložené aj e, záväzkami, ktoré sú aj právne vynutiteľné. A táto diskusia, túto diskusiu spustili tí, ktorí sú proti všetkým dohodám, ktorí chcú odvádzať pozornosť od národných problémov. A svoju kritiku podkladajú ale neznalosťou a klámstvami. Takže mali by sme skutočne hovoriť o reálnom prínose či je dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Mercosurom kompatibilná so zelenou dohodou? Na túto otázku môžeme odpovedať kategoricky, že áno. Ďakujem. Teraz v mene zelených EFA bude na 3 minúty hovoriť pani Kavacíny. Zelená dohoda eh, plánuje na ďalších niekoľko rokov a toto vítam, pretože eh, tu reagujeme aj na 10 tisíce mladých ľudí, ktorí už niekoľko rokov vychádzajú každý piatok do ulic v Európe. Pani von der Leyen jasne hovorí, že do roku 2050 musí EU byť klimatické neutrálne, aby sme dosiahli tento cieľ, tak potrebujeme opatrenia vo všetkých e, hospodárskych sektoroch. Ale ja sa vám, pán komisár Hogan, teraz pýtam, ako táto, tento jasný výrok pani von der Leyen e, sa hodí do našej súčasnej obchodnej politiky, pretože máme dohodu s Mercosurom, ktorá podkopáva všetky naše klimatické úsilie, to znamená, že sa bude dovažať viacej mesa, mliekových produktov, aj etanolu a taktiež bude ešte lacnejší dovoz soje. No všetky tieto produkty, tie musia byť niekde vypestované. 20 e, pred percent e, amazonskej oblasti už padlo za obeď buldozérom a e, v Brazílii sa miera odosu za posledný rok zdvojnásobila. No a na tejto, v týchto oblastiach sa potom pestuje napríklad e, soja. Takže vidíme, že je to ekologická kríza a čoskoro už tá kríza dostane svojho vrchola v e, dažďovom pralese a tým pádom naše ekosystém budú stať pred kolapsom. A toto je taktiež e, dôsledok našej obchodnej politiky. Máme tam Bolzonára, ktorý pošlapáva ľudské práva a sabotoval taktiež kop v Paríži. Komisia slubuje zelenú dohodu a že sa zmení polnospodársky priemysel v Európe, že že sa zníži miera využívania pesticídov, že sa budú chrániť dažďové pralesy, ale dohoda s Mercosurom robí s zahranicami práve opak. Takže pokiaľ to myslíme vážne so zelenou dohodou, tak musíme tomu prispôsobiť aj našu obchodnú politiku, pretože sa týka obchodných dohôd, tak vieme, tam sú stanovené hospodárske pravidlá a milí kolegovia a kolegyne, je ešte často zvrátiť. Teraz je správna chvíľa e, mať inú obchodnú politiku, podpísať inú dohodu so štátmi Mercosuru. Potrebujeme udržateľné dodávkové reťazce a komisia musí konečne predložiť aj návrhy. Naše environmentálne e, štandardy musia byť jasné a taktiež produkty musia byť e, diferencované podľa toho, koľko sa pri, ich produkcii e, uvoľňuje emisí. No a toto musí byť zakotvené vo všetkých kapitolách obchodných e, dohôd. Takže takúto dohodu rozhodne nepotrebujeme. Ďakujem. Ďakujem. V mene skupiny ID pán Buchajt. Ďakujem, pani predsednička. Vážení kolegovia, táto dohoda s Mercosurom mohla sa stať históriou. 35 eh, aut eh, alebo 30 percentné clá na vývoz nemeckých aut do Južnej Ameriky. To byli doteraz veľkou prekážkou. No a máme správy z automobilového eh, priemyslu, ktoré boli pozitívne, keď sa rokovalo tejto dohode. No a potom sa vyčarovala nová predsednička komisie a nová zelená dohoda, ktorá opäť spochybňuje e, naše e, trhové princípy. Takže čo vlastne chceme exportovať? Čo sa týka infraštruktúry alebo kúpnej sily, tak krajiny e, Mercosuru nemajú kapacity alebo možnosti využívať napríklad elektrické automobily. Takže aj v budúcnosti eh, Latinská alebo Južná Amerika sa bude, bude odkázaná na um, auta poháňané fosílnymi palivami. Takže jednu vec by sme mali povedať. Naše podniky, ktoré sídlia v EÚ, tie budú vydané eh, na milosť a nemilosť vašim zlým politickým rozhodnutiam, a firmy, ktoré majú sídla v iných krajinách, ty si nemôžu nájsť nových partnerov. Takže vyzerá to tak, že toto je nový ideologický smer. No a možno to nie je až také mylné, o čom hovorila pani predsednička komisie v súlade s touto novou dohodou. A čo sa týka explózie, e, o ktorej sa tam hovorilo, tak myslím si, toto je dobré prirovnanie. Máme tu e, globalizované svetové hospodárstvo, e, kde ide o, nejde o ideológie, ale o podiel na trhu. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem. Za skupinu ECR pán Buržova, nech sa páči. Vážení kolegovia, táto Európska komisia chce byť geopolitickou komisiou, chce vytvárať pracovné miesta, chce vytvárať prosperitu, chce bojovať proti klimatickým zmenám a pritom po celom e, svete toto propagovať. No ale vidíme, že dohoda s Mercosurom je odpovedou na tieto ambície, posilnené e, vzťahy s Latinskou Amerikou. Naše podniky dostanú ako prvé preferenčný prístup na trhy, ktoré boli doteraz zavreté. Takže toto vytvorí nové pracovné miesta v EÚ, ale aj v našich partnerských krajinách. Táto dohoda je taktiež veľmi udržiteľnou dohodou, pretože tieto krajiny ehm, rešpektujú dohodu z Paríža, ktorá je tohto veľkou súčasťou. Sú tam ehm, ustanovenia proti ehm, odlesňovaniu a za opätovné zalesňovanie a naše partnerské krajiny taktiež sú povinné vo svojich obchodných dohodách vždy prevziať tieto štandardy, pretože takto Európska únia v podstate na globálnej úrovni e, stanovuje štandardy, ktoré sú inteligentné a silné. Je tam dialog, je tam monitorovanie, je tam budovanie kapacít. A toto je oveľa lepšie než e, režim negatívnych sankcií, ktoré by aj tak tieto krajiny naši partnery neprijali. Takže s partnermi musíme viesť dialog. A na záver chcem povedať kolegovia, že si myslím, že pokiaľ sme túto dohodu neuzavreli, tak by sme na tom boli horšie, aj naše partnerské kraje by na tom boli horšie. Ďakujem. Thank you very much. On Behalf... Ďakujem. Ďalej za GUE NGL. Pán Šolc. Ja, Ďakujem pekne, pani predsednička, kolegyne, kolegovia. Už 20 rokov sa rokuje o dohode medzi EÚ a Mercosurom a výsledok je sklamaním. Zastarala veľmi všeobecná forma mandátu Rady komisii v minulom tisícročí bez zapojenia Európskeho parlamentu eh, išla cestou neoliberálneho eh, rokovania o voľnom obchode, udržateľnosť eh, táto kapitola absolútne prepadla, udržiavanie ľudských práv, štandardy v zamestnávaní, environmentálne štandardy a tak ďalej. To všetko bolo ignorované. Len zo pár dní po sklamaní z Madridu COP COP25 si právom kladieme otázku, je dohoda, eh, o ktorej hovoríme v súlade s Green Deal novej komisie, eh, prispieva k 17 cieľom žateľnosti OSN? odpovede je jasná. Nie. Uvedem iba jeden príklad. Cieľ 13 eh, najväčší uh, dažďový prales, absolútne ignorovanie jeho Eh, existencie. Eh, súčasná trhová logika povedie k eh, zničeniu tohto pralesa v prospech polnospodárskej pôdy, čiže vidíme, že to nemá nič spoločné s Green Dealom, nič s dlžaním biodiverzity ak komisia naozaj chce mať ťažisko v ochrane klímy, tak musí urobiť záväznými ustanovenia environmentálne trvalúžateľnosti. To ale chýba táto cesta, táto dohoda nie je cestou k eh, takémuto Green Dealu. Je tu iba jedna jediná alternatíva. Zastavte súčasnú dohodu s Mercosurom. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďalej za nezradených pani Begin. Ďakujem pekne. Máme tu 10 tisíce hektárov, ktoré už e, boli e, v amazonskom regióne zničené a v priebehu e, pár mesiacov sme sa dopracovali aj k dramatickým dôsledkom pre životné prostredie aj v Európe a nemyslím si, že tento, táto dohoda bude mať nejaký dopad, či pozitívny alebo negatívny na životné prostredie, ktoré už teda je v danom regióne veľmi nedobré. A veľká Časť e, tej deforestácie tá už prebehla, ale čas, čakajú nás ešte ďalšie ehm, žiaľ e, kroky v rámci deforestácie. Pokiaľ ide o pesticídy, tie sa veľmi výrazne používajú aj v Argentíne, aj v Uruguaji. Z lesa e, nakladá s vodnými zdrojmi, či je to Paraguay alebo Uruguay. Toto nejakým spôsobom, spôsobom sa bude riešiť, sú tam nejaké jasné záväzky v tejto oblasti a potom viac e, vývozu čoho? Čoho? Mesa, e, obilnín, viac sa bude ešte vyvážať do Európy, je to podľa nás dobré? Ja neviem. E, a potom tie vysoké alebo náročné normy, štandardy, máme ich veľmi náročné, ale naši obchodní partnery ich nedodržiavajú. 140 miliónov tón CO2 sa vyrábajú alebo generujú e, v rôznych sektoroch e, hospodárstva krajín er, Mercosur len v priebehu pár dní, čiže naozaj e, potrebujeme také samozrejme kroky ako pracovať s hospodárskou súťažou a riešiť ju, ale toto nie je správny spôsob. A myslím si, že je veľmi dôležité, aby krajiny Latinskej Ameriky boli skutočným partnerom pre nás, ale samozrejme na prvom mieste je životné prostredie a ochrana aj občanov. Ďakujem pekne. Ďalej 1,5 minúty pani McGuinness. Ďakujem. Ďak, vítajte pán komisár s vašou novou, alebo vašej novej funkcii. Komisár pre obchod No, podobne ako to vaše predchádzajúce portfólio, opäť je to komplikovaná téma samozrejme a vidíme, vidíme tu, že máme tu e, istú dohodu, ktorá, e, ktorá ešte nebola implementovaná. Potom je tu nejaký text, ale veľmi stručný. Vlastne máme tam iba nadpis a už ľudia sú v stave paniky. A keď bol ešte aj Mandelson no komisárom, tak írsky farmári mali veľké obavy, pokiaľ ide o obchodnú dohodu. Takže viete, čo chcem teraz asi spomenúť. Bolo by celkom užitočné, keby ste nám mohli dať aj isté uistenia, pokiaľ ide o to, aký dopad podľa vás tento táto dohoda bude mať na európsky polnospodárov, či tam dôjde k zníženiu výroby v Európe, e, tak aby teda táto mm, dohoda bola e, naplnená a či to je dobré alebo zlé. Hlasovali sme dnes o uznesení, pokiaľ ide o opelovačov a opelovače a e, riešili sa tam aj pesticídy. E, výrobky na ochranu e, rastlín, niekto chce všetko zakázať, e, niekto má iný prístup. My toto v prípade Mercosuru spraviť nedokážeme. Máme trochu iný prístup a častokrát, že tu je istá ekvivalencia, aspoň tak mi to hovorili. Čiže je to teraz v rámci tej ekvivalentnosti už nejaká lepšia dohoda a ako dokážeme zagarantovať, že e, tie silné slova, ktoré tu zazneli, pokiaľ ide o to, že táto dohoda môže doplatiť na tie environmentálne otázky, No tak ako sa môžeme uistiť, že naozaj bude to v krajinách Mercosuru reálne aj implementované? Ďakujem pekne. Ďalej, e, pán Lange, dve minúty. Ja, Frau Vorsitzende. Ďakujem, pani predsednička. Výhodou tejto diskusie je to, že dohoda o Mercosuru ešte nie je završená, nie je hotová. Áno, možno rátame s podpisom v roku 2021, a samozrejme, že máme ešte nejaký čas e, tú dohodu ďalej e, rozpracovať a myslím, že je aj potrebné ju ďalej rozvíjať. Niektoré veci totiž stále nie sú objasnené. Áno, máme tu kapitolu o udržateľnosti, implementácia, e, realizácia parížských dohôd, je tam obsiahnutá udržateľné lesníctvo, ako aj e, pravidlá ILO sú tam e, zakotvané. Na druhej strane však 60 Došlo k teda o 60 e, k navýšeniu nelegálnej e, ťažby e, v amazonskom pralese. 150 pesticídov bolo znova povolených, ktoré v Európe nie sú vôbec povolené. Pokiaľ ide o pôvodné obyvateľstvo, ich nárok na pôdu nie je zákonne upravené. A sú tu porušovania aj noriem ILO, čiže porušovanie toho, čo v tej dohode bolo zakotvené. Takže eh, ja si myslím, že eh, teraz je potrebné tlačiť tri veci. Poprvé, monitorovací systém. Zabezpečiť musíme, aby eh, produkty z nelegálnej ťažby, aby tieto neboli dovážané do EÚ aby nemohli byť dovážané. Nestačí to len napísať, je potrebné to aj kontrolovať. Druhá vec, drobné kroky e, z tej kapitoly udržateľnosti musíme naozaj pretaviť do praxe. Čiže ako to s tým udržateľným lesníctvom má fungovať, ako to má byť dodržiavaním e, práv e, pracovníkov podľa noriem ILO a tak ďalej. A po tretie, potrebujeme naozaj mechanizmus vykonávania, vynúcovania, ktorý naozaj, naozaj bude fungovať. A pani ministerka Korea presne je príkladom toho, že existujúce mechanizmy nefungujú. Je to bezubý tigra, a to je naozaj tigra, ktorý sa dokáže zahryznúť. Ďakujem. For... Ďakujem pekne. Ďalej pani Karlsbru, 1,5 minúty. Ďakujem. Požiare v amazonskom regióne a tá retorika, najmä zo strany brazilských lídrov, pokiaľ ide o klímu, e, no proste vyplývajú z toho mnohé obavy, pokiaľ ide o dohodu s Mercosurom, ale treba sa e, tak pokojne pozrieť na fakty. Dohoda e, s Mercosurom už obsahuje záväzné odkazy na Parížskú dohodu a dokonca tá Parížská dohoda, dohoda by týmto mohla byť efektívnejšia, nie naopak, pretože tie záväzky sa môžu realizovať aj vzájomne prospešným obchodom a Súhlasím, že treba konať ambiciozne, aby sme klimu zachránili a dodržiavanie dohôd v Parískej dohode nebude možné, pokiaľ to nebudeme robiť spoločne. Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Mercosurom nám dáva skvelú príležitosť spolupracovať, aby sme z, teda zatlačili, vytvorili ste istú motiváciu pre všetkých partnerov, aby konali e, zodpovedne. A práve takýto druh e, e dohody je naj účinnejšia forma medzinárodnej spolupráce. Takže využíme aj túto príležitosť na to, aby sme klimu zachránili a nie považovali eh, takéto niečo za nepriateľa eh, klímy. Treba vytvárať stabilné eh, medzinárodné rámce, toto je jeden z nich, alebo príležitosť vytvoriť jeden z nich, čiže nemali by sme to odsudzovať alebo nejakým spôsobom negatívne na to reagovať. Ďakujem pekne. Ďalej pani Brickmont. E, dohoda s Mercosurom je alebo nie je e, kompatibilná s ekologickým dohovorom. Komisia hovorí, že áno, všetky ďalšie obchodné dohody budú v súlade, ale ako môžeme dosiahnuť e, nulo uhlíkovú ekonomiku, keď sa bude takýmto spôsobom obchodovať. Viete, že len v prípade polnohospodárstva tie ďalšie emisie, ktoré sa takýmto spôsobom vygenerujú, sú ekvivalentom toho, čo sa ako emisie vygeneruje ročne v Bruseli. Čiže ja hovorím, nie, tento, táto dohoda negarantuje, že Brazília sa bude pridržiavať Parížskej dohody, tak ako to tvrdí komisia. Ekologický dohovor hovorí, že všetky sektory majú prispäť eh, k tej ekologickej a sociálnej tranzícii a ale e, máme tu e, spomenuté e, viaceré sektory, ktoré pokiaľ sa nebudú reformovať, tak jednoducho neprispejú k tejto našej snahe. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďalej pán Madison. Dve minúty. Ďakujem. Táto dohoda bude výrazne zvyšovať vývoz vyrábaných výrobkov z EÚ, ale v prípade polnohospodárstva ten dopad nebude taký e, pozitívny a práve v sektore polnohospodárstva je už dnes e, kríza a e, nerovnaké financovanie v oblasti polnohospodárstva prispieva k polnohospodárskej kríze v mnohých krajinách vrátane Estonska. Eh, budeme miniať milióny eh, eur na to, aby sme eh, do roku 2050 dosiahli tzv. karbonovú alebo uhlíkovú neutralitu, pričom krajiny ako Čína alebo India naďalej majú veľké emisie. Čiže nakoniec na to doplatia v prvom rade naši polnohospodári, že budeme takýto príliš ambiciózni. a teda dopad bude na polnohospodárstvo a takisto aj na tie krajiny, ktoré používajú fosilné paliva na výrobu energie a tým pádom aj to bude mať dopad na zamestnancov v týchto sektoroch. Dajme si ako príklad opäť Estonsko. My sme relatívne nezávislí, e, pokiaľ ide o zdroje energie, ale e, musíme na to využívať naše vlastné e, ropné zdroje a pokiaľ budeme musieť dodržiavať e, tento ekologický dohovor, tak budeme sa musieť zase viac spoliehať na iné krajiny. To znamená, že naša konkurencieschopnosť pôjde dole a takisto aj naša nezávislosť a suverenita. E, alternatívou maj, majú, vraj majú byť e, biopaliva, ale teraz sa ukazuje, že biopaliva nie sú riešením či už z hľadiska environmentálneho, z hľadiska hladu a tak ďalej. Práve naopak veci zhoršujú z, dôle, z dôvodov základných fyzikálnych, pretože kvantity biopalív, ktoré sú potrebné na E, vytvorenie energie vlastne iba zvyšuje emisie skleníkových plynov do e, atmosféry. A navyše tie e, pozemky a tie plodiny, ktoré sa mohli využívať na výrobu potravín, teraz nakoniec idú do energie. A namiesto toho, aby sme riešili kompatibilitu dohody s Mercosurom a ekologické dohovoru. Skôr by mali Európs- teda predstaviteľe európskych občanov mali vo všeobecnosti riešiť e, veľmi negatívny dopad toho, ako jedna aj druhá iniciatíva bude mať na e, jednak našich polnospodárov aj celkovo na európskych občanov. Ďakujem pekne ďalej pani poslankyňa Aguilar. Ďakujem. Máme v Európe takú módnu e, tému, ekologický dohovor, ale vidíme, že je to taká pokrytecká, pokrytecká e, rozpráva, e, pretože tu na, škodíme našim Eh, polnospodárom a E, tie dovážané výrobky e, nemajú rovnaké pravidlá. Proste menej od nich požadujeme ako od našich vlastných polnospodárov. Stále prijímame nové e, obmedzenia, ale napríklad v Mercosure tam majú geneticky modifikovanú soju, tam majú tie rastové hormóny, ktoré sú úplne voľne používané a nie sú nejako obmedzené. Takže z hľadiska fitosárneho, z hľadiska animal welfare, z hľadiska respektovania životného prostredia, ich nastavenia a ich obmedzenia sú úplne iné ako, ako naše a proste Mercosur ohrozuje e, tie už aj tak zraniteľné oblasti Európskej únie, pokiaľ ide o polnospodárstvo, ale najvyššie sa tu ukazuje, že sme nekoherentní, keď hovoríme, že chceme aj zelený alebo ekologický dohovor a zároveň chceme aj podporovať našich polnospodárov. Proste takto sa to nedá. Ďakujem pekne. Ďalej pán poslanec Morel. Ďakujem, pani e, predsedajúca. Je tu otázka, či ekologický dohovor je kompatibilný s Mercosurom, áno alebo nie. Podľa mňa odpovedie je zjavné nie. A ja až takmer ob, ob, objavujem, teda obdivujem našich kolegov z práva, že si myslia, že kvôli tejto dohode zrazu sa z Bolsonára e, stane veľký obhajca e, práv pôvodného obyvateľstva, veľký fanšik zelených tém. Veď to sú absurdné e, predstavy, či to je etanol, či to je soja, cukor a tak ďalej. Toto e, všetko, keď sa bude vyrábať a exportovať, tak zase len idú ďalšie emisie e, do vzduchu a to, že ľudia, ktorí sú napojení na Bolsonaro a na agrobiznis, vlastne likvidujú amazonský e, prales, veď to je predsa e, realita. My musíme, e, aj si to vidíme v tom, v tom texte, môžeme si to prečítať, že ten text proste oslabuje ten princíp obozretnosti. Mali sme tu COP25 v Madride a Brazília, ako aj niektoré ďalšie krajiny, vždy pochybňovali, keď Európy, európske krajiny alebo naši partneri chceli takýmto obozretným spôsobom k tejto téme pristupovať. Takže prosím vás, kolegovia, nebuďte naivní alebo v horšom prípade pokrytecky. Ďakujem pekne. Ďalej e, vystúpi pán Sinčič, nech sa páči. Mienia jako i brzo a sve politiky... E, ďakujem pekne. Svet sa mení a to veľmi rýchlo. A politika, ktorá je nasilného charakteru, nemôže byť úspešná. Klimatický extrémisti, respektíve tie extrémne klimatické mm, e, podmienky, ktoré sme počuli aj na výbore Envy, E, teraz znamenajú, že veci, ktoré sa takedy konali raz za 100 rokov, už sa dejú pomaly každý rok. Od roku 1970 do dnešného e, dňa sme my ľudia zabili 60% všetkých zvierat, e, ktoré na planete žili a naozaj toto nám ide veľmi dobre, ničíme zvieratá, ničíme hmyz, nakoniec sme sa o tomto včera rozprávali a pýtam sa, Prečo sme takýto arogantní? Dokedy budeme takýto arogantní? Kedy konečne začneme rešpektovať našu planetu, naše životné prostredie? Začiatkom 20. 21. storočia už by sme nemali vychádzať z politik 20. či dokonca 19. storočia. Teda obchod, rast a tieto veci. E, musíme v prvom rade chrániť e, amazonský dažový prales, musíme e, bojovať proti hedonizmu, proti násiliu. Mali by sme sa snažili mm, konať e, pozitívnym spôsobom a pozitívnym smerom. Ehm, mali by sme bojovať proti tým zadlžovaniu jednotlivých štátov. Tak veľa snahy sa dáva častokrát do ozbrojených konfliktov, čo tiež nie je dobre. Takže mali by sme prehlbiť e, to, ako ako konáme a hlavne by sme nemali mať politiku, ktorá vychádza z agresivity, z e, násilia. Takáto politika nikdy nemôže byť úspešná. Ďakujem pekne ďalej poslanec Garcia Margajo. Ďakujem pekne pani predsedajúca. Vyzerá to, že tu máme takú dilemu. Voľný obchod alebo ochrana životného prostredia. Podľa mňa to nie je skutočná dilema. Ultraliberáli si myslia, že klimatické zmeny v skutočnosti neexistujú alebo že E, nemá príčiny v ľudskej aktivite a teda každá dohoda o voľnom obchode je vždy e, pozitívne vnímaná, či je taká alebo onaká. A zase zelení si myslia, že akákoľvek dohoda o voľnom obchode je e, vždy taká povolenka, aby človek robil to, čo chce, bez ohľadu na to, čo, aké dopady to má na životné prostredie. A zelený príklad tohto je práve Bolsonaro. Podľa mňa, opakujem, to nie je tak, že by to muselo byť e, buď to prvé pravdo alebo to druhé. E, proste treba harmonizovať aj otváranie hraníc, aj ochranu životného prostredia, nejakým spôsobom ich zladiť. A podľa mňa e, tá dohoda sa o toto snaží celkom úspešne. Je to napísané, že sa dodržiavajú všetky dohody životného prostredia, alebo v oblasti životného prostredia, že mm, spomína sa tam aj Parížská dohoda, spomína sa tam boj proti deforestácii, je tam povinnosť členských štátov, pokiaľ ide o zalesňovanie, je tam povinnosť e, aj tá sociálna CSR, zodpovednosť e, súkromných firiem, e, sú tam konkrétne spôsoby riešenia problémov, keď sú nejaké kontroverzné záležitosti a sú tam jasné E, spôsoby, ako v prípade e, potravinovej bezpečnosti tak k tomuto má pristupovať. Takže my súhlasíme s dohodou Mercosura ako skupina a myslíme si, že tá dohoda e, práve že dodržiava to isté, čo sa my snažíme v rámci ekologického dohovoru dosiahnuť v oblasti ochrany životného prostredia. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne a teraz pani Gutalan, dve minúty. And we will wait for Počkáme na vás, nebojte sa. The floor is yours, please. Thank you so much. Nech sa páči, ďakujem. Prepašte, mrzí ma to. Kolegyne, kolegovia, Európsky ekologický dohovor je vec, ktorá je konečne um, komplexnou eh, reakciou eh, na potreby eh, súčasnosti. Tento nový Green Deal naozaj môže veci zmeniť, pohnúť vpred. A je to obrovská, obrovská príležitosť. Prepačte, ťažko sa mi dýcha, ale fakt som chcela v tejto diskusii vystúpiť je naozaj veľmi dôležité eh, si uvedomiť, že tento Green Deal je spojený s vysokými očakávaniami a ja dúfam, že Európska komisia naozaj preukáže, že je eh, pripravená túto tému eh, aj presadiť vo všetkých politických oblastiach horizontálne. Je potrebné presne preskúmať existujúcu legislatívu, vyhodnotiť. My zo skupiny SAD si želáme takéto zmeny, sú dôležité pre celú Európu a ja dúfam, že mladá generácia, ktorá vyšla do ulic. Dúfam, že oni nadobudnú dojem, že Európsky parlament naozaj vážne berie ich e, obavy a že sa zazujeme za skutočnú zmenu v celej Európe. Ekologický dohovor naozaj ukazuje, že to myslíme vážne s udržateľnou budúcnosťou No a e, toto sú pozitívne slova na adresu komisie. Zároveň však chcem povedať, že e, tento Green Deal je aj istým záväzkom. Pôjde o to, aby e, nešlo na nejaké rozprestretie červeného koberca a týmto hasne. Je naozaj potrebný neustály dialog s Európskym parlamentom. Je tu viacero vecí, ktoré musíme mať na zreteli, keď sa pustíme do reálnej práce. Dôležité je to, aby sme to robili s ohľadom na budúcnosť, aby sme si uvedomili, že my musíme byť v popredí ako kontinent a to už hovorím aj s výhľadom na konferenciu v Glasgow budúci rok. Green Deal to je vec, ktorú teraz e, štartujeme. Musíme však na tom základe už aj začať pripravovať Glasgowskú konferenciu, tak aby všetky krajiny e, svoje úsilie zintenzívnili a musíme naozaj postupovať veľmi, veľmi strategicky. Ďakujem. Ďakujeme pekne. A teraz na minútu pani Rafaela, nech sa páči. Pán komisár, nedávny vývoj vo VTO ukazuje, že Európska únia musí mať dobre pardon s tými krajinami. Nemusíte byť génius, aby ste videli, že je dobré mať e, vzťahy s Kanadou, s Japonskom, Singapúrom a mnohými ďalšími krajinami v oblasti obchodu, keďže e, ďalší rúcajú to, čo sa stávalo 10 ročia. Tieto dohody musia byť čo najlepšie, vychádzať z našich hodnot, dodržiavať e, environmentálne predpisy a tak ďalej. A ako to robiť v prípade Mercosuru? Ako tieto príjmať, aby dodržiavali Parížskú dohodu? A keď to nebudú robiť, aké to bude mať dopady? Európa musí využiť svoju hospodárskú silu pre dobro celého sveta. Potrebujeme dobré nástroje, dobré vymáhanie, tak to zdôrazňuje Green Deal. Toto je krok tým správnym smerom a preto chcem vyzvať komisiu, aby efektívne vymáhal nariadenie o, o ťažbe dreva na záchranu amazonského regiónu, ktorý je nevyhnutný e, pre existenciu celej planety a hlavne teda mm, pôvodného obyvateľstva, ktorého územia sú neustále ohrozované. Ďakujem, ďakujeme pekne. A teraz pani Čons, máte tiež minútu. Ďakujem pekne, kolegyne, kolegovia. Centrálna otázka, o ktorú tu ide, to je konzistentnosť. Je naša politika obchodu konzistentná s klimatickou. No a v tomto prípade môžeme povedať jasné nie. Samozrejme, že platí, že obchod môže byť prospešný pre obe strany. To vám povie aj dieťa, že keď si vymeniate kartičky na uh, ihrisku, že to je dobré, ale uh, nie každý voľný obchod je dobrý, pretože má aj skryté ekologické, sociálne uh, náklady. Všetci uh, platíme cenu za klimatické zmeny, uh, za klčovanie prálesa, export fosílnych aut do zahraničia, dováženie produktov z pôvodne amazonského pralesa, to vôbec nedáva zmysel. Pani Sterka Tuporajnen, komisár Hogan, vy ste obaja spomínali kapitolu TSD. Pani ministerka, vy ste hovorili, že je robustná. Ja som skôr počula slovo rubbish, e, teda odpad trošku som sa e, zahatala, ale naozaj v tej kapitole nie je nič, čo zastaví Bolsonára. Takže komisár Hogan, vy ste tiež hovorili o článku 5, o záväzkoch, ale je úplne zjavné, že prezident Bolsonaro na to úplne kašle, kašle na uh, amazonský prales, na klimu a tak ďalej. A myslím, že COP minulého týždňa to jasne ukázala. Kolegovia tu tvrdili, že budeme mať uh, väčšiu moc, uh, väčšiu páku, ak to podpíšeme, ale nič tomu vojna svedčuje. Teraz máme e, možnosť využiť tie páky ešte pred podpisom. Teraz môžeme veci zlepšovať aby naozaj táto obchodná politika bola kompatibilná s našimi cieľmi v oblasti klímy a vyzývam vás, aby ste e, situáciu zmenili tak, aby to platilo. Ďakujem. Ďakujeme pekne a teraz dve minúty pán Lančiny, nech sa páči. Ďakujem, e, pani predsednička. S touto táto dohoda o voľnom obchode medzi EU a Mercosurom je najväčšia obchodná dohoda, ktorú EU mohla uzavrieť. Skutočne sú to milióny alebo stovky miliónov ľudí, s ktorými bude obchodovať, no ale môžeme sa opýtať, či e, podobné dohody, ako napríklad dohoda s Vietnamom, sú v súlade s našimi štandardami, pretože sú tam určité záujmy, ktoré sa e, obhajujú a iné nie. No a často tomu za obed padajú ľudia a určité sektory majú navrh, majú výhody a iné nie. Čo sa týka potravinových a environmentálnych štandardov, tak tie potom sa už toľko nerešpektuje. Takže my Myslím si, že tu máme napríklad aj škandál nedávno s tým eh, skazeným mesom a niektoré krajiny Mercosuru nerešpektujú eh, štandardy, ktoré ukladáme my našim producentom. V týchto krajinách sa využívajú pesticídy, ktoré sú v EÚ zakázané a aj E, čo sa týka hydiny, tam boli e, zistené problémy s dovezeným e, mesom teda v Taliansku. Citrusové plody, tam boli schválené určité výnimky a pritom sú tu obavy hľada parazitov z Južnej Ameriky, takže je treba bojovať taktiež proti odlesňovaniu a toto súvisí s politickými otázkami a so zelenou dohodou. Takže ide tu o životné prostredie a toto nie je v dohode rešpektované. Neurobilo sa nič, aby sme zlepšili environmentálne štandardy partnerských krajín. Ak chce byť Európska únia dôsledná a dodržiavať svoje princípy ochrany životného prostredia, morie, mo, morí a oceánov, musí zabezpečiť aj zákaz plastov na jednorazové použitie. A musíme to požadovať od svojich partnerov. Prečo vždy vyžadujeme, aby za toto všetko eh, platili občania eh, z Európy a firmy z Európy. A teraz eh, pán Ruisen minúta. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Dnes protestujú farmári v Holandsku a to preto, lebo musia dodržiavať celý rad pravidiel. Okrem toho sú stále pod tlakom, dokonca aj včera sme sa dozvedeli o tom, eh, že sa riešili eh, zastarané eh, koncepcie. Európa na to musí reagovať. V zelenej dohode je veľa ambícií, ale málo realizmu. Sú tam pekné ciele, ale e, nie som si istý, ako sa podarí ich dosiahnuť. Napríklad e, povolenia na nové typy poľnohospodárskej produkcie a dovoz z trhu Mercosuru, kde sú iné pravidlá, a to by mohlo byť hrozbou. Takže toto treba zmeniť. Musíme byť hrdí na to, čo sme dosiahli, ale musíme byť realisti a zabezpečiť rovné podmienky pre všetkých. Len takto môžeme udržať situáciu. Ďakujem veľmi pekne. Pán Urban Krespo, minúta. Ďakujem, pani predsednička. Pán Bolsonaru oznámil, že Brazília sa stiahne z eh, Parížskej dohody a že bude pokračovať v odlesňovaní, v odlesňovaní amazonských eh, pralesov. Takže Európska únia by nemala podpisovať komerčné eh, dohody, ktoré neodrážajú klimatické dohody. Už sme tu hovorili o naliehavosti riešiť otázky klímy a dosť prispeli sme aj k zelenej dohode, ale to je stále len papier, keď hovoríme o obchodnej dohode v službách nadnárodných spoločností. Európska únia pokračuje v rokovaní s vládou, ktorá je ultrapravicová, vláda Bolsonára. A panuje tu pokritectvo, ktoré ukazuje obchodná politika Európskej únie. Je to úplne nekompatibilné s podporou zeleného priemyslu a dokonca príde aj k zvýšeniu trestania a prenasledovania obhajcov ľudských práv v Brazílii a inde. Ako tu už dnes zaznelo zo strany vybraných kandidátov a aj kandidát ocenený Zacharovovou cenou. Táto dohoda má znamenať e, Green Deal, je s e, ním v súlade? Myslím si, že nie. Musíme túto dohodu odmietnúť. Ďakujem. Pán Buda. Ďakujem, pani predsedajúca. Obchodné dohody sú potrebné pre všetky seriózne obchodné aktivity, ale z pohľadu farmárov hovoriť o kompatibilite medzi dohodou Ercosur a zelenou dohodou, to je nezmysel. Obchodná dohoda s Mercosurom poukazuje na tri problémy. Jednak boj proti zmenám klímy. Je ťažké hovoriť o udržateľnosti lesov v Európskej únii a e, finančné zdroje, ktoré sú na to potrebné, e, treba nájsť na druhej strane v e, Južnej Amerike sa vypalujú lesy, aby sa choval dobytok. Hovoríme o stratégii z e, farmy na stôl a chceme presadzovať vysoké kvalitatívne štandardy pre všetky potraviny vyrábané v Európe. Ale krajiny Mercosuru nemajú takéto štandardy. Navyše e, dováža sa e, zhnité meso z Brazílie a európske služby to neboli schopné zistiť. Komisia, zaistíte, aby sa toto už v budúcnosti nestávalo? A po tretie, farmári v Európskej únii musia dodržiavať celý rad e, obmedzení a zákazov, pokiaľ ide o pesticídy, antibiotika a rastové hormóny, ale na, v Južnej Amerike to neplatí. Musíme teda zabezpečiť, aby táto zmluva obsahovala odpovede na naše obavy, aby sme zabezpečili rovnováhu medzi farmári v Mercosure a v Európskej únii. Ďakujem pekne. Minútu a pol, pán De Castro, prosím. Presidente, caro komisario Hogan, con il Green Deal l'Unione... Pani predsedníčka, s týmto eh, Green Dealom chce Európska únia mm, nadviazať nový pakt so svojimi občanmi a so spotrebiteľmi. Vďaka stratégii s farmy priamo na stôl to eh, môže byť dobre prepojené. Bude to chápané kvalitatívne, udržateľné, transparentné. Čistý proces výroby. Poľnohospodári v Európe sú pripravení reagovať na túto výzvu a posilniť naše výrobné e, štandardy, ktoré už teraz sú e, jedny z najpokročilejších v Európe. Musíme ich e, posilniť a chrániť pred všetkými situáciami nekalej konkurencie, porovnaní s výrobcami z tretich krajín. Ide o cieľ, ktorý už ďalej odkladať nemôžeme, pán komisár, ale nemôže sa to obmedziť len na dohodu s krajinami Mercosuru, len prostredníctvom novej a ambicioznej európskej diplomácie, potravinovej diplomácie, ktorá bude vychádzať zo vzájomnosti medzi výrobnými eh, normami štandardmi únie a našimi partnermi, sa môžeme stať skutočnou referenciou vo svete pri definovaní potravinových a poľnospodárskych noriem. Ďakujem. Teraz eh, pán Lukegaard, minúta. Ďakujem, pani predsedajúca. Dohoda s Mercosurom nám všetkým prospeje, ale nemôže to byť eh, samoučelné. Eh, preto je veľmi znepokojúce, čo sa deje v Brazílii. Hovorí tam amazonský prales a keď chceme riešiť problémy s klímou, musíme vyvinúť tlak na vládu Bolsonára. On potrebuje túto eh, dohodu Mercosur viac než eh, my. Eh, ekonomika ho zaujíma aj popri ekológii Takže po 20 rokoch eh, tvrdej práce by bolo škoda, keby sme všetko hodili cez palubu, lebo to nebolo dobre premyslené. Najlepšie by eh, bolo eh, podporovať, podporovať